talianského predsedníctva a za týmto účelom srdečne vítam eh, pána premiéra Matea Renciho. Nech sa páči, máte slovo. Schulz, honorevoli... Vážený predseda Schulz, eh, vážení európsky poslanci, Chcel by som si osvojiť e, vaše slova, ktoré ste predniesli pri príležitosti toho, čo sa udialo vo Svienčime pred 70 rokmi. Pre talianský národ bolo veľmi dôležité bojovať proti tomu e, strašnému zverstvu, ktoré vtedy charakterizovalo Európu. A dnes máme e, e, veľký dlh voči minulosti a ide aj o to, aby sme stále zachovali živý odkaz pre ďalšie generácie. A teraz, ak by ste už e, dovolili, by som prešiel k bilancii toho, čo sa udialo počas talianského predsedníctva rady. Kde sme začali svojho času. Pýtali sme sa, že či tieto inštitúcie, títo politici, títo zástupcovia jednotlivých krajín, ktoré tvoria Európsku úniu, budú schopní eh, prevziať na seba právo eh, stať sa eh, dedičmi. Čo to znamená? Že Európa pre nás nie je len spomienkov, ale e, obzvlášť e, nádejou. E, vzťahuje sa nielen na minulosť, ale aj na budúcnosť. Je tu o príležitosti, nielen o obavy. Podarilo sa nám sa tejto výzve správne postaviť za posledných 6 mesiacov. Isto som si istý, že novinári a jednotliví profesionáli v tejto oblasti, e, keď sa budú venovať tejto téme, e, nás, nám budú hovoriť, no ale hovorte nám o výsledkoch a povedzte, či ste spokojní s tým, čo e, urobila Európa pre Taliansko. To je zle položená otázka. Ten, kto robí politiku, nie je nikdy spokojný. Ak je spokojný, tak by mal zmeniť profesiu. A nie je možné viesť ani Európsku radu, e, takže budete myslieť iba na svoju vlastnú krajinu. Ste predsedajúcou krajinou a zaoberáte sa budúcnosťou e, celej Európskej únie. My ako politici vieme veľmi dobre, že e, naša, naša výzva nie je len tu, ale je doma. Nemôžu sa spomínať, nemôžu sa spomínať iba kliše štruktúrálnych reforiem. Musíme aj spomenúť, že Taliansko, ak chce obstať globálnej konkurencii, e, musí sa zmeniť. A v tomto sme urobili veľa v našej krajine za posledných 6 mesiacov. Toho, to, čo je potrebné pre Taliansko, robia Talianie, nie európske inštitúcie. A e, občania si musia oveľa viac uvedomovať, že v týchto rokoch, v týchto rokoch sme eh, sa snažili dať Európe viac eh, zdrojov, než sme si od nej brali. Každý rok Taliansko dáva európskym inštitúciám približne 20 eh, miliard a ani len polovicu z nich nedostane. Takže v týchto rokoch Taliansko prispelo k záchrane nielen priateľských krajín, ale aj bank a kreditných inštitúcií iných krajín a nie pre, kvôli štedrosti, ale pretože verí v európske inštitúcie. Robilo to preto, eh, že jednoducho chcelo takto eh, pomáhať a tým sa aj zaťažili eh, jeho vlastné bankové inštitúcie. Urobilo to Taliansko, pretože verí v Európu. Takže nechodíme do Európskej únie, aby niečo sme od nej žiadali, ale ideme do Európskej únie, pretože jej ponúkame veľký, veľkú históriu, nie len tú, ktorá e, začala e, e, rímskymi zmluvami Európskej únie, ale ide o históriu, ktorá urobila z nášho kontinentu veľký kontinent. Európska únia je veľkým miestom nádejí pre budúce generácie. Vieme, že naše problémy si musíme riešiť doma, tak ako v prípade volebnej reformy, reformy verejnej správy a podobne všetkého, e, čím sa zaoberal talianský parlament v posledných šiestich mesiacoch. Ale robili sme to e, s určitou európskou víziou. A dovolte mi, pán predseda, to, že mi dovolia europoslanci spomenúť jeden e, príklad za všetky aj e, v týchto, e, v týchto posledných šestich mesiacoch sme tu mali vodcovstvo. E, ja by som bol rád, keby Európsky parlament týmto pozdravil presvedčeného Európana, prezidenta Talianskej republiky, Giorgio Napolitana, ktorý má za sebou veľmi dlhú cestu riešenia problémy v Taliansku s veľkou inteligenciou a s veľkou múdrosťou. Mnohí z vás, ktorí mali tú čest pracovať po jeho boku, o tom vedia hovoriť z vlastnej skúsenosti. Taliansko zrealizovalo teda dva veľké ciele. Prvým bolo dať politickú hodnotu vašej práci, vážení europoslanci, Eh, keď sme sa začiatkom júli tu ľudia tu stretli, aby sme začali eh, talianské predsedníctvo, ešte tu nebola nová komisia. My sme boli spolu protagonistami spolu vo všet- so všetkými ostatnými eh, vládami, pokiaľ ide o voľbu, ktorá, ktorú považujem za historickú politickú hodnotu, sme dali voľbám 25. 20. marca. Voľba Žana Kloda Junckera za predsedu komisie e, sa nezrodila jednoducho iba z uznania výsledku, ktorý ako taký by nebol postačujúci pretože e, strana, ktorá prezentovala Žana Kloda Junckera, nezískala väčšinu členov e, potrebnú na hlasovanie o dôvere. Ale išlo naozaj o to, že sme sa snažili valorizovať e, voľbu e, občanov a chceli sme dať e, hlbokú, hlboký význam hlasovaniu občanov a prepojiť Junckerovú komisiu s balíčkom reforiem pre budúce roky. A toto sa deje po prvýkrát v histórii európskych inštitúcií. Myslím si, že by to e, nemal e, byť, nemalo byť posledný krát a malo by sa to kon, e, konsolidovať vo politických zvyklostiach. Je to teda veľmi dôležitý krok a Taliansko teda navrhlo takúto, takúto zmenu ekonomickej paradigmy, ktorá charakterizovala na našom kontinente v posledných rokoch diskusie. Myslím si, že buď Európa zmení e, svoj e, postup, alebo, sa, e, alebo zostaneme na chvoste sveta, ktorý sa veľmi rýchlo mení. A ja si myslím, že je symbolické, že dnes sa stretáva Európska komisia a pán Juncker im práve dnes predostrie svoje návrhy k uplatňovaniu flexibility a Eh, investičný plán. A ja si myslím, že eh, treba hodnotiť pozitívne tento náš semester, pretože ideme správnym smerom. Samozrejme, sme presvedčení, že toho treba urobiť oveľa viac a sme pripravení začať od nás. Veríme naozaj v investície do flexibility, aj preto, že ak by tu nebola flexibilita, mnohé eh, z krajín, z ktorých pochádzame a pochádzate, by e, sa teraz nenachádzali v takých e, hospodárskych podmienkach, ako e, sa teraz nachádzajú. Nebolo by to také jednoduché. Ak by tu nebola flexibilita, tak politika dnes by tu v pléne nemohla fungovať. Za týchto posledných 6 mesiacov zdá sa mi, že tu môžem vnímať veľmi silnú zmenu v smerovaní Eh, spomeňme si eh, summit IPR. Spomínam si na eh, veľmi tvrdú diskusiu s mojimi priateľmi a kolegami, šefami štátov a vládke sme hovorili o tom, že je potrebné investovať do rastu, Eh, že je dôležité investovať odlišným spôsobom, eh, eh, pokiaľ ide o vzťah medzi ekonomikou a flexibilitou. Koľko času, zdá sa, odvtedy prešlo? Ale prešlo iba 6 mesiacov. Toto sú dva veľké výsledky, ktoré vnímam tu ako prepojené investície a politika. Samozrejme, mohol by som dlho diskutovať o výsledkoch E, dohoda o e, klíme a energii, politika, e, prejdenie od Mare Nostrum k Tritonu, inštitucionálny prechod v, ku, po pozitívnej klíme spolupráce, boj proti daňovým podvodom, investície do medzinárodnej spolupráce, deklasifikácia, ktorá je veľmi dôležitá e, pre e, parlament, e, pokiaľ ide o TTIP, GMO, aj keď sú tam určité prehry. Áno, pán predseda Šúc je prehrou podľa mňa, že určité záväzky tohto parlamentu ako inštitúcie, ktoré na seba prevzal minulý rok, Ehm, sa, sa, sa nesplnili, ale e, pokiaľ ide o ochranu ehm, pôvodu, nie, nie je pochopiteľné, ako niektoré krajiny môžu zastávať takú negatívnu pozíciu. Ale my sme pracovali tento dokument, ktorý predstavuje všetky výsledky e, nášho predsedníctva a Eh, to si, môžete si ich tam preštudovať. A teraz by som chcel prejsť k druhej časti môjho prejavu a toto je, to je tá základná otázka. Či sa nám eh, podarilo v týchto mesiacoch eh, dať Európe dušu, obnoviť, oživiť jej dušu. Je ťažké venovať sa tejto diskusii v momente, keď diskusia o hlbokom význame Európy dnes e, e, stojí pred e, demagógiou, napríklad jeho svetosť pápež František, ktorý vystúpil v posledných šestich mesiacoch, tak krásne toto popísal myšlienku Európy, ktorá slúži svetu a snaha teda e, e, pritom blokovať, snaha e, vytvárať strach, ničiť, ničiť naše hodnoty, a vytvárať, vytvárať nejakú pevnosť, ktoré by sme sa museli chrániť. Ale Európa nie je žiadnym zákopom, nie je, je, je, je múzeum, je školou. kľúčovým e, slovom v Európe nie je konflikt a stret, ale dialog a e, stret, stretávanie sa. A chcem byť e, úplne jasný. My tu na tomto mieste sme otvorili talianské predsedníctvo a pripomínali sme jednu mladú ženu, Miriam, ktorá bola v tom čase v Súdáne. Bola zviazaná reťazami, pretože Eh, jediné, čím sa previnila, bol jej náboženské presvedčenie a ja som rád, že za týchto 6 mesiacov sme umožnili tejto žene, aby bola oslobodená, aby eh, jej dieťa, ktoré sa narodilo vo väzení, aby mohlo žiť slobodné, pretože pre nás v Európe je najdôležitejšia eh, sloboda. A pán predseda, dovolte mi, aby som povedal, že ma zaplavujú emócie, keď si spomínam, ako 20. augusta som vnímal tú dramatickú krásu, zložitú situáciu, keď som e, navštívil Verbile e, utečenský tábor. Spomínam si na reakciu mladého 20-ročného e, chlapca, spomínam si aj na reakcie mladých zo Srebrenice, Eh, je veľmi ťažké pozerať sa na eh, genocídu a na násilie. Dnes je veľa miest, eh, v ktorých dochádza k násiliu, k veľkej bolesti a ja si myslím, že Európa by mala byť tam a to vedia veľmi dobre priatelia z Európskeho parlamentu a vedia to veľmi dobre občania, ktorí vyšli na námestie v Paríži Niektorí komentátori povedali, e, že historickým, e, e, historickou fotografiou je fotografia lídrov, ktorí tam spoločne kráčajú. Historickou fotografiou nie, nie, je fotografia celého národa, obzvlášť talianského, francúzského národa, ktorého história je história svetela, katedrál, krásy a múdrosti a ja to hovorím v Štrasburgu, e, v e, e, sídle Európskeho parlamentu, ale aj v, vo francúzskom meste, na ktoré sú hrdí aj všetci Taliani a všetci Európania po tom, čo sa udialo v histórii tu. Takže táto hlboká myšlienka, táto neobvyklá myšlienka, neobvyklý zážitok počúvať e, Marseies, keď sme, e, e, ako sme tak kráčali a vidieť ženy a mužov, ktorí sa nezmierili s myšlienkou strachu a hrôzia svojou prítomnosťou na týchto námestiach dokázali, že Európa je väčšia než hrozby, že naše hodnoty sú silnejšie než ich atentáty. A každý z nás, ak naozaj chce byť verný myšlienke Európskej únie a Európskej jednoty, má dnes úlohu isto e, identifikovať e, nejakého e, nepriateľa, pretože je tu nepriateľ. Nemôžeme predostierať, že tu nie je. Samozrejme, že tu je, ale tí, ktorí hovoria, že nepriateľom je náboženstvo, tých by som chcel pozvať, aby si znovu prečítali jednu, jeden veľmi dôležitý prejav egyptského prezidenta Ehm, mali sme bilaterálne stretnutie aj v Káhire, aj v Európe s Egyptom. To bol jeden z dôležitých momentov e, zmeny ehm, v oblasti Stredomoria. A Išlo teda o e, prejav z univerzity v Káhire a tam vysvetlili, že ne, ne, nepriateľom nie je e, náboženstvo, ale ideológia, ktorá chce zničiť aj samotnú myšlienku náboženstva a túto e, myšlienku sa snažia zrealizovať určití ľudia. Je tu nepriateľ, nepriateľom je ideológia, fanatizmus, ale e, veľké riziko, ktoré e, tu máme, nie je to, že neuvidíme nepriateľa, ale je, že si budeme myslieť, že strach nás môže zastaviť, imobilizovať, blokovať ja si myslím, že znovu sa zatvoriť, izolovať, vytvoriť nejaké hranice, vybudovať e, múry, to znamená nebyť Európanmi. Pán predseda, niekto v týchto e, e, hodinách sa snaží zajsť aj ďalej v politickej a kultúrnej diskusii. Hovorí, že v mene našej bezpečnosti musíme žiť v strachu a uzatvárať sa Slovo identita je teraz už v kontraste so slovom integrácia. Ako e, e, Talian, ako e, ľavičiar, ako politik chcem povedať veľmi silne, že my nikdy nedovolíme, aby slovo identita sme opustili. Identita je veľmi krásne slovo, ktoré nám patrí, ktoré sa nás týka je to slovo, ktoré vyjadruje hlboký význam eh, toho byť Európanom. Ja som veľmi hrdý na svoje korene, na tie eh, eh, ulice, v ktorých som hral futbal, kde som vyrástol, patrím mojej krajine, mojej zemi. Som rád, že som Talian, že som z Florencie. Som hrdý na všetko, čo sa týka mojej malej osobnej histórie, pretože je to veľmi dôležitou súčasťou mňa. Ale na druhej strane e, identity nie je integrácia, ale anonymita. Pravým opakom e, integrácie je e, neintegrácia, rozpad. A my dnes musíme mať tú silu, aby sme jasne, veľmi jasne a odhodlane povedali, že keď vo vnútri európskych e, inštitúcií aj e, mimo nich e, chceme chrániť našu identitu, identitu tým, že sa uzatvoríme v nejakých pevnostiach v mene bezpečnosti. Vždy treba, aby sme si opakovali, že sloboda a zodpovednosť sú podmienky bezpečnosti. Nie je tu bezpečnosť bez slobody v Európe. A tento svet, naši nepriatelia, ne, nás ne, nemohli e, zabiť a tak sa snažili mieriť na náš spôsob života. Nemôžeme nikomu dovoliť, aby menil náš spôsob života. Ak chcete, volajte to takými slovami, ktoré považujete za najvhodnejšie. Chcete to nazvať vojnou, chcete to nazvať konfliktom, môžete to volať ako len chcete. Je tu e, skutočnosť, demagógia e, môže trošku e, e, niekomu prispieť v počte hlasov, ale my ak chceme byť lídrami a ľuďmi, ktorí sú schopní viesť inštitúcie, pre nás výzvou je, aby sa Európa vrátila naspäť k tomu, čo má robiť, na čo vznikla a A teraz chcem povedať niečo veľmi jednoduché na záver. Ak e, sa teraz e, prizeráme tomu, ako sa do Európy vracia politika, je to preto, že v týchto mesiacoch a rokoch sme boli svedkami toho, že svet e, si žiadal viac Európy, nie menej Európy. Ale musíme povedať pravdu. Musíme povedať pravdu. Takýto typ Európy, ktorý sme vytvorili v týchto posledných rokoch, e, e, vzbudil dojem, príliš, e, že to príliš často model, ktorý vychádza z ekonomiky, z parametrov, z nejakých povinností, z šetrenia. Myslím si, pán predseda, že na konci týchto šiestich mesiacov si môžeme povedať, že takýto prístup bol nesprávny a dúfam, že zmena, ktorú prináša komisia pána Junckera, je zmenou, ktorú, eh, ktorú sme dosiahli za posledné mesiace. Dnes sa svet mení, hľadá eh, možnosti, ako investovať do budúcnosti. Európa nie. My sme eh, boli Brisbane na G20 a slova ako investície, rast, inovácie sú slova, ktoré zaznievali všade. My musíme viesť tento fenomén zmeny. Nemôžeme byť na konci. Uvidíme, či Európa eh, sa bude napokon pozerať eh, sama sebe do očí ako nová eh, veľmoc, nie ekonomická, ale veľmoc hodnôt, proti ktorým sa snaží bojovať demagógia. Lotyšskému predsedníctvu by som ešte chcel spomenúť, Eh, že v 75. Eh, tá, eh, počas talianského predsedníctva sa dopracoval k dohode, že sa má priamo voliť Európsky parlament. To bol veľmi dôležitý moment s veľkým významom. Pred 40 rokmi Lotyšsko nielenže nebolo členskou krajinou EÚ, ale zažívalo úplne inú históriu, úplne inú realitu. A dnes vidíme, že Európa je schopná sa meniť a treba aj dúfať, že táto zmena e, by sa mala vždy opierať aj o inú e, politiku susedstva. A toto je naše posolstvo, ktoré odovzdáme ďalšie predsedajúcej krajine. Mali by sme sa zaoberať otázkou stredomorských krajín, rozširovania EÚ, pretože nemôžeme e, e, žiť bez e, Srbska, Čiernej hory, bez Albánska. Nemôžeme si dovoliť, aby diskusia o rozširovaní bola diskusiou podmienenou strachom. Samozrejme je tu otázka Ukrajiny a Ruska. To patrilo k najcitlivejším otázkám tohto predsedníctva. Tá a budeme sa touto tému určite venovať aj v budúcnosti. No a e, ďalšie e, medzinárodné e, témy, kde sa stretnete s Talianskom, je napríklad Expo. Pôjde tam o zmenenie života ľudí, pôjde o život, životný štýl, áno, isto, ale aj napríklad o boj proti hladu. A Eh, pre niektorých z vás je ťažké prečítať si viac než dve knihy, to chápem, ale eh, Európa eh, to nie je nič, to, to, tam, to, to nie sú chodby európskych inštitúcií. Treba si preštudovať aj históriu môjho mesta a moje mesto zažilo jednu veľkú osobnosť Danteho Alighieri, Alighieriho a on E, spomína niečo, čo e, dnes považujem za veľmi aktuálne v momente, keď e, by nás chceli zatvoriť doma so strachom. Dante hovorí slovami teda Odisea, nevytvoril nás preto, aby sme žili v nevedomosti, ale preto, aby sme rástli vo vedomostiach a vzdelávali sa. Ja si myslím, že to je veľké posolstvo dnes pre nás, a parlament by si mal zvoliť, či chceme e, žiť e, teda podľa toho, že budeme sledovať nejaké demagogické e, posolstvo, ktoré však neumožní riadiť Európu, alebo či budeme sledovať cnosť a znalosti a vedomosti teda či budeme my tí, ktorí sú zodpovední. Ja si myslím, že Európa je dnes tým skutočným miestom, kde sa jedná o, to, ako, ako, ako budeme žiť v budúcnosti. Taliansko e, je stále verné tomuto posolstvu e, hodnôt e, histórie, cnosti a vedomosti a teda sme za takúto Európu a nie za Európu byrokracie. Ďakujem pekne, pán premiér. Pán Coburn, už 12 krát ste tu spomenuli slovo rubbish. Uh, takmer, ako by sa zdalo, ako keby ste sa tak uh, volali. Slovo má teraz pán predseda komisie, pán Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident. Vážený pán predseda. Pán predseda rady, dámy a páni, vážení kolegovia. Z času na čas nadídu chvíle, kedy je ťažké prejsť z jedného okamihu k druhému. Veľmi správne ste hovorili o oslobodení koncentračných náborov na začiatku dnešného zasadnutia. pre tých, ktorí sa narodili dlho po vojne a tí, ktorí len z kníh poznajú to, o čom ste hovorili, si nemôžu predstaviť bolesť a tragédie, ktoré zasiahli Európu nielen v rokoch 40 až 45, ale 33 až 45. Dajme si pozor na zlé začiatky. Spomeňme si na históriu a poučme sa z nej. Dnes sme sa stretli na francúzskom území. Ako by som mohol v tejto chvíli zabudnúť na drámu, na tragédiu, ako kolektívnu, tak aj individuálnu, ktorá udrela na Francúzsko počas uplynulého týždňa. Sme stále šokovaní, je to škandál. Sme znechutení tým, čo sa stalo v Paríži. Áno, všetci sme Charlie. ale na svete je Charlie oveľa viac, na ktorých musíme myslieť. No ale keďže sme vo Francúzsku, chcem povedať, nech žije republika, nech žije Francúzsko. Talianské predsedníctvo skončilo a začína predsedníctvo Lotyšska. V tejto chvíli by sme sa mali zamyslieť. Končí sa talianské predsedníctvo, predsedníctvo jedného zo zakladajúcich členských štátov. Zajtra sa nám predstaví, sa pred nami predstaví premiérka Lotyšska, novej členskej krajiny. Kto by si v 75. pomyslel, že v roku 2015 bude Lotyšsko predsedať osudu Európy. Kto by si len pomyslel, že zajtra si vypočujeme lotyšskú premiérku, ktorá tým, že sa nám predstaví, bude to symbolizovať zmierenie e, histórie a geografie Európy, a ktoré v... kto by si pomyslel, alebo teda že by sa Európa ešte raz mohla rozdeliť. Nebude sa môcť rozdeliť a ja preto chcem povedať, že, že nech žije Európa, pretože ako aj dnes, tak aj zajtra budeme e, svedčiť naozaj veľkému európskemu okamihu. Talianské predsedníctvo je na konci. Chcel by som svojmu druhému priateľovi vzdať hold. Ja som počas svojho ministerského života predsedal rade 5 krát, 2 krát z toho Európskej rade a poznám ten pocit koncu predsedníctva. Človek ku odľahne, je šťastný, že môže odovzdať kľúče ďalšiemu nachádzajúcemu predsedníctvu, ale taktiež je človek frustrovaný, pretože nemohol urobiť všetko to, čo si predsa vzal na začiatku predsedníctva. Talianská vláda toho urobila veľa Podarilo sa nám odsúhlasiť rozpočty na roky 2014 a 2015 počas talianského predsedníctva. A spolupráca predsedníctva a komisie bola naozaj zásadná a spolu s ostatnými zložkami rozpočtových orgánov sa nám podarilo odviesť dobrý kus práce, ale bez každodennej dobrej vôle talianského predsedníctva by sa nám k tomuto dôsledku, výsledku nepodarilo dopracovať. Keby talianské predsedníctvo neurobilo to, čo urobilo, nachádzali by sme sa dnes e, uprostred rozpočtovej krízy, ktoré by sme museli čeliť e, každý jeden deň. Takže talianské predsedníctvo naozaj prispelo k tomu, že sa nám podarilo prijať všetky právne rozhodnutia, ktoré viedli k jednotnému mechanizmu a jednotnému pilieru bankovej únie. A vďaka tomu a vďaka dobrej vôli talianského predsedníctva sme mohli naozaj rýchle postúpiť v oblasti investícií. Počas volebnej kampane sme sa zhodli na tom, že je potrebné ustanoviť akýsi trojuholník rozpočtovej konsolidácie, ktorý je naďalej zásadný, potom štrukturálne reformy, ktoré sú tiež dôležité. Ale taktiež je dôležité zamerať sa na rozmer rastu a vytvárania pracovných miest, ktoré sa odrážajú aj v investičnom pláne, ktorý som mal tú čas vám predstaviť koncom novembra. Bez dobrej vole a povzbudzovania talianského predsedníctva by sa komisie ťažko podarilo takto rýchlo pokročiť v oblasti naštartovania európskeho rastu, ktorý je neustále zásadným rozmerom európskej politiky. Ako to povedal aj Mateo, dnes popoludní budeme schvaľovať právne texty, ktoré sú potrebné na to, aby sa uvedli do činnosti investičné fondy. Taktiež budeme hovoriť o flexibilite v pakte stability. A je naozaj dôležité, aby sme priznali talianskému predsedníctvu veľkú mieru inšpirácie, ktorú poskytlo Európskej komisii. Chcel by som jednoducho povedať, že taliansko predsedníctvo urobilo kus dobrej práce. Talianské predsedníctvo si naozaj dostalo svojho slova. A keď talianská vláda odíde z prezidentského postu, dúfam, že nezabudne na svoje snahy a že Taliansko vďaka svojmu ľudu, ktorý neustále obdivujem, ostane natoľko európskym, akým bol počas predsedníctva. Nechže je Taliansko. Viva Itália. Ďakujem pekne, pán Juncker. Otváram diskusiu. Začína pán Weber. Pán predseda komisie, pán predseda rady, Kolegyne, kolegovia, Taliansko eh, má po ekonomickej stránke, kultúrnej, historickej eh, veľmi veľký význam pre eh, našu Európu a preto boli aj primerane veľké očakávania to talianského predsedníctva, keď e, sa ujalo svoje funkcie pred pol rokom. Chcem sa poďakovať za e, problematiku, ktorá bola e, vyriešená. Teraz máme stabilný rozpočet a to je úspechom talianského predsedníctva. To signalizuje ich silu. Zaoperali sme sa aj témou migrácie. Ďakujem Angelinovi Alfánovi, vášmu ministrovi vnútra, ktorý sa zaslúžil o to, aby táto téma téma bola na programe, aby sme všetci si uvedomovali, e, že máme v tomto smere spoločnú zodpovednosť a máme e, veľkú e, flexibilitu v rámci investícií. Takže ďakujem za všetku odvedenú prácu. Chcem sa poďakovať aj za vaše slova, pokiaľ ide o historickú a demokratickú dimenziu ostatného roka. Mm, e, dali sme e, rozhodnutie voličovi, kto má viesť Európu. To bol dôležitý signál a to, e, že je tu Jean-Claude Juncker, za to vďačíme voličom za e, toto veľké e, e, rozhodnutia, za to, že ste počiarkli jeho význam, vám ďakujem. Pokiaľ ide o budúcnosť, tieto úlohy pre Taliansko samozrejme sa nekončia Eh, hovorilo sa tu o flexibilite, o investíciách, eh, hovorili ste o ekonomike, ktorá by nemala byť až tak v eh, centre pozornosti, ale že viac by mali byť v centre pozornosti hodnoty. Prečo ale musíme toľko zdôrazňovať rozdiely. Mali by sme si byť vedomi toho, že fungovať môžeme len spoločne. Hodnoty Európy môžeme e, voči nášmu voličovi vysvetliť len vtedy, e, keď budeme zomknutí a keď ekonomika Európy e, bude dobre fungovať. Takže mali by sme spoločne počiarkovať to, čo je pre nás veľmi dôležité. A keď hovoríme o investíciách mm, s Jean-Claude Junckerom, Uh, áno, pán Katajnen vždy uh, odkazuje, že je potrebné v Európe viac investovať, ale Ehm, samozrejme súčasťou tohto balíčka sú aj e, investície do infraštruktúry, štruktúrálne reformy a musíme sa postarať o stabilitu našich národných rozpočtov. A keď e, bude po obede e, dohodnutá flexibilita, je našim želaním, aby sme spoločne sa dohodli na tom, čo táto flexibilita skutočne znamená. Pán Renci, vy ste sa dohodli v rade, že pravidlá Sixpacku, Tupeku zostanú nedotknuté členské štáty sa musia obmedziť na 60-percentné zadlženie HDP. Ehm, myslím si, e, že dnes po obede má komisia veľkú zodpovednosť, aby nám to všetko osvetlila a aby sme si uvedomili zodpovednosť. Čo je ale dôležité, že pravidlá neboli menené, má to dočinenie aj s hodnotami v Európe a síce hovorí to o tom, že sme zodpovední. Dámy a páni, v tomto týždni, e, tento týždeň sa teda nesie e, in v inom duchu, pretože všetci sme veľmi pohnutí udalosťami v Paríži. E, musíme preto počiarknúť to, čo nás Európanov spája. Emócie by nemali stať v ceste tomu, že sa budeme uberať správnou cestou. Ide tu o to, čo um, naša spoločnosť uh, znamená. Treba si uvedomiť, že um, naša západná spoločnosť je solidarita, uh, oddelenie církvy od uh, štátu, sloboda. To sú body, za ktoré budeme aj v budúcnosti sa silne zasadzovať. Für die Pán Pitela, nech sa páči. Vážený pán predseda Renci, 2. júla, keď ste nastupovali do svojej funkcie, ste povedali, že veľkou e, výzvou e, by e, malo byť opätovné nájdenie ducha európskej spoločnosti. V nedeľu sme boli v Paríži a toho ducha európskej spoločnosti sme našli práve tam. Tí, ktorí chcú, aby sme sa zabarikádovali doma, tí, ktorí chcú budovať eh, múry, tí, ktorí rozsievajú strach, tí dostali našu odpoveď v nedeľu, keď sme spoločne pochodovali ulicami. Toto nebol len útok na slobodu prejavu, ale aj útok na európsku solidaritu každý národ predsa mm, má možnosť rozhodnúť o tom, ako chce živiť, žiť. Nikto e, nesmie nám nič vnúcovať a nesmieme e, ustúpiť tomuto terorizmu, ktorý chce, aby naša spoločnosť sa zmenila na nejakú pevnosť, e, kde každý bude izolovaný v Európe by sme nemali robiť tú chybu, aby sme e, budovali viac väzení než škôl. Chceme žiť v spoločnosti, e, kde Mm, sloboda a ide ruka v ruke s demokraciou. To znamená, že sa musíme zaoberať skutočným životom obyčajných ľudí. To znamená tiež, že ľuďom chceme dať život, e, ktorý e, bude mať hodnotu. Hlboké šetrenie zvyšilo nezamestnanosť a e, chudobu a ekonomické ohrozenie. E, Talianské predsedníctvo vytvorilo e, predpoklady preto, aby e, Európa nabehla na tú správnu trať. Keď ste začali hovoriť o investíciách pre obnovu, mnohí sa usmievali. Pán predseda, dnes popoludní, ako predseda Junckera a vy ste spomenuli, komisia príjme úpravu, ktorá to má ošetrovať Máme tu teraz slabé e, miesta, aj silné miesta a moja skupina e, bude pracovať na tom, aby e, sa tieto zmenili. Hovorili ste aj o flexibilite, aj s tým bola spojená mnohá irónia. Čo to je za flexibilitu, o ktorej hovorí Renci? Zdalo sa, že je to taká, taká, taký boj do Kichota, ktorý sa snaží bojovať proti tej prísnosti, e, e, s ktorou bol vytvorený pakt. A dnes komisia oficiálne predstaví oznámenie o flexibilite. A ja si myslím, že budú tam, sú tam dôležité prvky, na ktoré e, budeme hrdí. Aj vďaka dalianskému predsedníctvu sa nám podarilo E, zaoberať e, sa e, tým správnym postojom k, k reformám, ktoré prichádzajú z Bruselu, aby sa z nich stalo dobre vynikajúci východiskový bod. To, čo sa stalo predtým chimérou, to je teraz realitou. Aj to, čo teda navrhne e, Junckerová e, e, komisia, sa bude týmto riadiť pre krajiny, ktoré nebudú prekračovať 3 deficitu. To budú tieto pravidlá o spolufinancovaní. A, takže máme tu naozaj revolučné skutočnosti, revolučné zmeny Choďte sa porozprávať s občanmi, s regiónmi, e, s súkromnými aktérmi, ktorí nemôžu kofinancovať e, e, to, čo pochádza z európskych zdrojov. Áno, my chceme toho dosiahnuť ešte viac, ale toto sú veľmi dôležité skutočnosti. Dovolte mi, pán predseda Šulc, ešte spomenúť niečo Eh, keď sa dieťatko eh, dieťa eh, spýtalo dôležitého muža, či sa môže dotknúť neba, on povedal, že je dôležité začať tým, že sa dotkneme zeme. E Slovo má za ECR pán predseda Legutko. Uh, Prime Minister Renzi, in June you asked... Pán predseda, uh, v júni ste sa spýtali, ako bude vyzerať EÚ No ja si kladiem otázku, keby sme si urobili selfie, fotku sami seba, aj mňa by som sa chcela opýtať, ako by dnes vyzeralo talianské predsedníctvo, keby ste si vy urobili selfie. Asi by na tej fotke toho veľa nebolo, ale to nebude prekvapenie. Prekvapením, pretože na začiatku bol právny program veľmi minimálny vzhľadom na to, že situácia e, bola akurát po voľbách. A ako sa vám podarilo porušiť isté dohody medzi parlamentom a rádou? Ak dovolíte, niektoré z nich vymenujem. V prvom rade pranie špinavých peňazí Problémom je, že dohoda, ku ktorej sme dospeli v rámci štvrtej smernici, by nemala zvalovať bremeno na nevinných ľudí, ktorých zväzuje byrokracia, ale taktiež by sa tu malo hovoriť o tom, ako mm, zachrániť miliardy eur, ktoré smerujú mm, do organizovaného zločinu a k terorizmu. Potom e, je tu otázka geneticky modifikovaných organizmov. O tom budeme čoskoro hlasovať. Niektorí z nás sú uh, definitívne za, niektorí sú opatrnejší. Potom je tu rozpočet na rok 2015. Áno, podarilo sa vám dospieť k dohode na túto tému, ale sú tu stále ešte nezaplatené položky, pomerne zásadné a ja si myslím, že ste sa mohli situácie zhostiť lepšie a vyriešiť túto neudržateľnú situáciu. Potom otázka eh, migrácie, to je podľa mňa eh, skôr plus. Potom sú to otázky e, TTIP. Rokovalo sa o smernice, avšak tieto e, dokumenty nie sú verejne prístupné a my by sme chceli, aby pri týchto dohodách bola zabezpečená vyššia miera transparentnosti. Potom by sa možno obavy ľudí rozstýlili. Na záver by som teda chcela povedať, že vám dám asi horšiu známku. Um, nie je to úplne dobré, ale každopádne vám chcem pogratulovať. Ďakujem pekne, e, pán Verhofstadt. E, ďakujem pekne, pán Renzi. My sme samozrejme spokojní s, vašou, s vašim proeurópskym zásahom, pretože úplne povedané trochu uh, Ehm, mi robí starosti, čo sa deje v Taliansku, keď eh, podľa posledných prieskumov verejnej mienky sú tri hlavné strany opozície, majú, majú zhruba 40%, čo je normálne, ale tieto tri hlavné opozičné strany sú strany, ktoré sú proti Európe a proti európskej integrácii. Čiže ja vám želám, aby sa vám podarilo v rámci vašich reform v Taliansku zastaviť tieto antieurópske hnutia vo vašej krajine. Pretože samozrejme potrebujeme Taliansko v centre Európskej únie. Chcem sa poďakovať e, kolegom za konkrétnu prácu. Ja si pamätám aj na ohromné, ohromnú úspešnú spoluprácu Giorgia Napolitána tu v parlamente. Pán predseda, myslím, že toto je cesta do budúcnosti. No najdôležitejší prvok predsedníctva bolo ukončiť diskusiu, tak ako hovoril pán Weber, medzi fiskálnou disciplínou na jednej strane a rastom a investíciami na strane druhej. Potrebujeme oba tieto prvky a myslím si, že sa vám podarilo dospieť k záveru v rámci tejto diskusie. Ale to je iba začiatok. Je to len začiatok tejto práce, pretože teraz potrebujeme tento investičný plán a ja vám chcem povedať, pán Ranzi, že to, čo teraz potrebujeme, a dúfam, že nás budete potrebovať aj v rámci ďalších, ďalšie práce rady, aby všetky členské štáty spoločne vstúpili do tejto schémy týkajúceho sa investičného plánovania. Už od začiatku vieme, že v pakte stolity sa neráta s podporou všetkých členov, ale nie je tu dôvod, prečo by všetky členské štáty nemali vstúpiť do schémy investičného plánovania. Myslím si, že je absolútne neakceptovateľné, aby niektoré členské štáty povedali, nie, nás sa to netýka. Taktiež potrebujeme reštrukturalizovať reformy, nielen oznamovať ich e, reštrukturalizáciu. A taktiež potrebujeme legislatívny balík, vďaka ktorému sa podarí otvorenie kľúčových prvov, prv, trhov, ale to je iná otázka. No a mám len jednu vec, ktorá ma sklamala počas talianského predsedníctva. Musím úprimne povedať, že ma sklamal balíček o telekome. Hovoríme tu o investíciách v digitálnom svete, Google a tak ďalej. Potrebujeme na všetky tieto otázky získať odpoveď. dnes, v roku 2015, nie sme schopní e, dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o otázku digitálneho trhu a balíčku e, telekomu. Áno, podarilo sa nám e, vyriešiť otázku roamingu ale to nestačí. Takže to je jediné sklamanie. Ja dúfam, že za následujúcich 6 mesiacov počas nového predsedníctva sa nám podarí pretlačiť ďalej túto zásadnú potrebu v, otázke, v otázke digitálneho trhu. Za politickú skupinu eh, eh, GUNGL má slovo pán Malte. Signor Presidente, domenica a Parigi milioni di cittadini hanno fatto Pán predseda, teraz sa naozaj rozbúchalo srdce Európy vo veľkej e, bolesti v Paríži a spomínajú sa veľké e, hodnoty a už konečne Európy, Európ, e, európsky politici nediskutujú iba v uzavretých sálach o nejakých troch percentách deficitu. Hovorilo sa o nejakom magickom recepte, ako priblížiť eh, občanov k Európe pred šestimi mesiacmi. O tom ste hovorili vy. Ale eh, ostali to iba slova. V posledných mesiacoch ste sa vy eh, snažili, veľa energie ste dávali do vecí, ktoré vychádzajú iba z, zo zmluv, z papiera. Nezaoberali ste sa recesiou, defláciou. V reáli chceli ste eh, Stredomoriu dať eh, iný význam než len eh, periférna oblasť. Chceli ste žiadať o koniec šetrenia Eh, ale nebolo to veľmi eh, talianské eh, predsedníctvo. Vy ste, sa, vy ste veľa energie strátili inými bitkami. Pred šiestimi mesiacmi pán Ferhofštát povedal, že vo vzťahu medzi Talianskom a Európou sa, e, sme stratili 10 rokov za e, šialenstvami e, Berlusconiho a teraz už odtedy uplynulo 10 rokov a 6 mesiacov. Slovo za zelených má pani predsednička Harms. Vážení kolegovia, vážení pani predsedovia, vážený pán premiér. Myslím si, že eh, ste nemali jednoduché predsedníctvo. Eh, hrali ste práve v tomto čase prechodu, takže bolo by asi zlé eh, očakávať príliš veľa. Mňa by však bolo potešilo, keby ste boli trochu otvorenejšie hovorili o problémoch, ktoré sa objavili aj v ostatných dňoch. Myslím si, že včera eh, sme tu veľmi dobre diskutovali o tom, že všetci spoločne musíme byť vďační občanom Francúzska, že týmto pochodom republiky dali Európe. E, vlastne novú e, šancu e, na novo hovoriť o jej hodnotách a cieľoch nielen v rámci politických strán, ale aj medzi občanmi a pokiaľ ide o ciele vášho predsedníctva, myslím si, že je veľmi dôležité vzhľadom na ne teraz opätovne hovoriť o tom, ako e, z nedôvery môže vzniknúť opäť dôvera nielen medzi jednotlivými skupinami našej spoločnosti, ale aj medzi občanmi a politikou. Bola by som sa tešila, keby ste v tejto súvislosti boli e, povedali aj svoj názor e, na to, aké od odpovede mali ministri vnútra na tieto výzvy ostatných dní. Keď som videla, koľko údajov vo Francúzsku bolo už k dispozícii o týchto atentátníkoch vopred, už cítim sa zneistená, ak nová odpoveď bude opäť starou odpoveďou, ak sa povie, že viac e, údajov znamená väčšiu bezpečnosť o integrácii budeme musieť hovoriť a ako zelená viem, že tieto bezpečnostné výzvy sú veľmi závažnými výzvami, ale doterajšie odpovede uspokojivé neboli. E, pokiaľ ide o azylovú politiku, e, politiku pristahovalectva. Z nich ste urobili jednu z priorít a povedala by som, že tieto e, e, lode vo veľmi zlom stave, ktoré transportujú e, z iných kontinentov do Európy stále viac utečencov. E, sú svetkom toho, čo sme urobili s Dublinom 1, 2, 3 a v Európe. E, Sice nie sme v koncoch, pokiaľ ide o ekonomiku, sme jednou z najbohatších, jedným z najbohatších regiónov, ale napriek tomu sa nám nepodarilo vypracovať primeranú politiku pristahovalectva áno, pokiaľ ide o Grécko a tak ďalej, o stabilizáciu eura, na tom sa pracovalo. Ale za našu politickú skupinu chcem ešte raz povedať, že si nemyslím, že euro e, bude môcť byť stabilnou menou bez toho, že by politická elita sa odvážila robiť niečo s e, integráciou Európy. V Grécku nie je problémom pán Ciperas. Problémom je, že my doteraz sme nedokázali postarať sa o dôveru v ekonomickú a politickú integráciu Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Slovo e, má za ETT e, pán kolega Zulo. Pán predseda, pred šiestimi mesiacmi ste tu povedali, že ak by Európa sa sama odfotila, tak by e, na fotografii bola e, tvár unavená, e, tvár unudená, ktorá sa zmierila sama so sebou. Ale vy, takto by to vyzeralo, takto by vyzeralo aj selfie eh, váš, eh, vášho talianského predsedníctva. Žiaľ Bohu, zdá sa nám, že eh, tá dohoda, ktorú ste snažili uzavrieť, sa zaobra naozaj iba minimum. Ide o kofinancovanie už zrealizovaných Eh, projektov, eh, ktoré navrhla samotná Európska únia. Takže to je, toho, je to toho oveľa menej, než koľko ste slubovali eh, v lete. Už nás nebudete klamať, nenecháme sa oklamať tým, čo ste nám slubovali. Vaš, vaše predsedníctvo je predsedníctvom stratených príležitostí. treba eh, zo sebe dať maximum, keď niekto eh, predseda rade. To je veľmi dôležitá úloha. Inak sa eh, stráca iba čas. Eh, stratili sme eh, príležitosť a eh, stratili ste čas aj tým, že ste sa tak zasadzovali za to, aby vaša žiačka Mogherini sa stala vysokou zástupkyňou. Je komisárkou bez portfólia s veľmi obmedzenými právomocami. Bola to stratená príležitosť. Stratenou príležitosťou bol aj rast a boj pre zamestnanosť, o ktorých ste hovorili ako o svojej priorite. Ale nič ste tam neurobili v tejto oblasti konkrétneho. A výsledok vidíme Najmä v Taliansku, kde 43 mladých je bez práce a celková miera nezamestnanosti predstavuje 13,4 Stratenou prečtosťou bola aj ochrana našich e, firiem, e, ktoré bojovali e, konečne za nejakú do, dohodu na rade, ktorá by chránila znač, označenie pôvodu. Vy ste však tam neurobili dosť. Takisto aj e, dohoda o energetickej efektívnosti sa zriedila, pretože ste e, podľahli e, energetickej lobby. A to isté sa stalo aj v oblasti o geneticky modifikovaných organizmov a dohody v tejto súvislosti. nedostatočná transparentnosť v oblasti vyrokovania T-typu, ktorý ohrozí európske firmy. E, digitálny program. Tam nie sú žiadne e, konkrétne investície na to, aby sa zmodernizovala naša ekonomika. A vráťme sa teda e, k tomu obrázku selfie, to je pre vás tak veľmi dôležitá téma. Treba povedať, že za tým obrázkom tej tváre by teraz nebolo vidno nič iné, iba ruiny. Ďakujem. Das war das, äh Ďakujem, slovo má teraz pán eh, Salvini za nezaradený. Vabbè, faglielo fare. Questo. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ehm, predsedníctvo, ehm, talianské predsedníctvo o ňom nehovorí zle e, e, e, Liga Severu, ale celý tento parlament. Nede tu o moju peknú alebo škaredú tvár, ale ide tu o to, aby televízne kamery sa pozreli tuto do celého tohto pléna. Je vyľudnené a e, takto to vyzerá na konci šiestich mesiacov e, e, rečnenia. Ani e, e, príslušníci vašej politickej skupiny nechceli strácať pár minút toho, aby si vypočuli e, vaše blá blá. Ehm, čítali sme o Európe nového začiatku pred šiestimi mesiacmi a dnes nám dávate ďalší dokument, e, kde je na stránkach popísané, čo ste urobili. Máme, ale čo tu máme na, nakoniec? Máme tu nesprávnu menu, e, vysokánskú nezamestnanosť, e, nejako ste nechránili podniky, nechránili ste Made in Italy, nechránili ste európske firmy pred uh, uh, uh, pirátskými produktami z Číny Nechránili ste nejako poľnohospodárstvo, 4 tisíc podnikov je ohrode, ohrozených e, lacnou ríšu z Kambože, e, e, nejako ste nechránili zeleninu a ovocie z Európy, skôr uprednostňujete Maroko, zatvárajú európske firmy a zarábajú nadnárodné firmy v Severnej Afrike. Máme tu ešte stále e, zadržaných e, e, Talianov, osvete nejako ste ich neoslobodili. Môžete to, máte tu operáciu na záchranu životov imigrantov, môžete ju nazývať ako chcete, Mare Nostrum Triton, ako len chcete ale je tu nadal nebezpečenstvo. Rusko v e, takomto momente, ako je ten dnešný, sa všetci vydali do Paríža, ale bolo by dobre, keby sme sa skôr vydali e, do Ruska. Mohol by to byť naši, náš priateľ v boji proti e, e, islamizmu. Vo vašom programe ste spomínali zámer znovu otvoriť rokovania, aby Turecko e, vstúpilo do EÚ. Našťastie e, toto vaše nič. E, sa odrazilo aj v tejto oblasti. Nech žije Lotyšsko, ktorému sa určite toho podarí urobiť viac v porovnaní s, to, s tým dramatickým predsedníčením Talianska. Za EPP pán Herbert Royal, vážení páni predsedovia, jediný, jediný, kto predložil úplne konkrétne e, výsledky, bol pán predseda komisie, ktorý hovoril o rozpočte a o riešení bankovej krízy. To je pravda, inak sa tu hovorilo veľa o európskych hodnotách, dôvere obyvateľov a potom ako konsekvenciu pán predseda rady povedal, že najdôležitejšie by bolo zmeniť celú politiku a údajne sa to dnes udeje v komisii. Dúfam, že tomu tak nebude, pretože doterajšia politika bola politika spoľahlivosti, stability a rastu. Bol to predsa pokus eh, prostred bol to pokus, aby sme krok za krokom sa dopracovali vpred, pokiaľ ide o prijaté balíčky tu pexik A aj sme sa dostali ďalej, keď sa pozrieme na Španielsko, iné krajiny. V niektorých krajinách e, to tak dobre nepostupovalo, to je pravda, ale potom si musíme položiť otázku, e, prečo e, teraz jednoducho si povieme, že všetko hodíme cez, cez, cez palubu, že budeme žiť len z toho, že je potrebné sľubovať štruktúru štruktúralné reformy, ale nie je potrebné ich dodržiavať? Myslím si, že nie. Dôvera obyvateľov bude závisieť od toho, či e, budú nejaké výsledky, či tu bude pokrok, či ľudia budú e, cítiť e, postup, či budú cítiť rast. A to nezáleží od väčších finančných prostriedkov. Mm, to závisí od spolahlivosti a medzi spolahlivosť patrí to, že to, čo sa slúbilo, treba aj dodržať. A to očakávam nielen od parlamentu, ale aj od eh, komisie a od členských štátov. Pán Roel, je tu modrá karta na vás. Ste ochotní odpovedať? Pán Vetering. Hello, sir, and happy new year. Zdravím vás, prajem všetko dobre do nového roka. Súhlasili by ste s tým, že to, čo povedal pán, čo predviedol Renci, je naozaj virtuálna telenovela a vôbec e, tu nebolo povedané to, voči čomu sa ľudia stávajú, ale možno budete súhlasiť, že ľudia ako ja sme len akýsi jednoduchúčky ľudia, ktorí nechápu demokraciu a možno by sme sa mali snažiť poučiť od civilizovaných ľudí a nereprezentovať ľudí, ktorí za nás hlasovali. Milý pán kolega, E, myslím si, že e, toto predsedníctvo prinieslo niekoľko výsledkov, tie boli prezentované a pán predseda rady navrhol politické požiadavky, že všetko treba zmeniť. A to nezdieľam a to som presne takto precízne povedal. To je ten rozdiel, ale nikdy by som z toho nevyvodzoval všeobecné osočovanie politiky a politikov. To nič neprinesie, tým sa nedostaneme dopredu v žiadnom prípade. Ferreira. Pán, pani kolegyňa Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda eh, Juncker, eh, pán Renci, eh, talianské predsedníctvo zostane nám v pamäti, pokiaľ ide o riešenie bank, pranie špinavých peňazí a jeho riešenia. Politická agenda obsahovala niektoré zásadné otázky týkajúce sa prežitia eura, európskeho projektu Um, verejné rozpočty, prežitie ekonomiky, podnikov, nevyhnutnosť Ničiť tie nevyhnutné strategické investície. To je veľmi dôležité, hoci sa to môže zdať triviálne, ale nie je. Talianské predsedníctvo eh, prišlo s týmito témami a to veľmi eh, závažným spôsobom. To je potrebné diskutovať. Toto sú najdôležitejšie otázky, ktorými sa Európa eh, zaoberá. Európska komisia je teraz nová, mali sme zmenu v parlamente, v komisii, ale Európa je stále v stagnácii. Je tu nebezpečenstvo deflácie zdravie, existuje nezamestnanosť, existuje tiež nebezpečenstvo, že občania stratia dôveru v Európu. Talianské predsedníctvo ešte e, túto vitalitu nám neprinieslo, ktorú Európa nevyhnutne potrebuje, ale e, nezdá sa ani, že by to nebolo možné po rokoch dogmatizmu, po rokoch čistej úspornej politiky, kde nie je e, viditeľné žiadne východisko. Talianské predsedníctvo teraz prišlo s témami, ktoré sú naozaj dôležité, ktoré nám ukazujú aj správny smer. Nič nebolo ešte ukončené, ale boli otvorené dvere pre prácu, ktorá je teraz pred nami a ktorú treba, aby e, urobili jednotlivé krajiny a aby sme urobili my spoločne. Je teraz jasné, kde sú naše slabé stránky eh, v rámci eh, Európy eh, a teraz musíme pokračovať, musíme pracovať ďalej. Ja chcem sa prihovoriť za to, aby sme nestrácali ani chvíľočku. Chcela by som, aby Taliansko v rade nesnažilo sa zmeniť nejako kurz Európa. Potrebuje Taliansko všetci, ktorí sme zastúpení v našom európskom Európskom parlamente chceme, aby naši e, občania mohli opäť získať dôveru v Európsku úniu. Takže ďakujeme talianskému predsedníctvu a e, máme nádej. Ďakujem, slovo má e, kolega Jakovič. Ja by som najprv ráda zagratuloval k úspešnému predsedníctvu Rád by som využil túto príležitosť, vážený pán premiér Renci, aby som vám poďakoval aj za to, že ste podporili jadranskú a jonskú stratégiu ktorá sa dotýka aj našej krajiny. A budeme e, mať teraz nové možnosti. Štyri e, členské krajiny, e, Taliansko, Chorvátsko, Grécko, budú mať možnosť teraz očakávať si veľa od tejto jadranskej a jonskej stratégie. Očakávam, že Taliansko v nadchádzajúcich rokoch realizácie tejto stratégie bude verná týmto princípom, pretože že bude veľmi komplikované, ak by e, sa Taliansko o ňu nezasadzovalo, e, v nej pokračovať. Veľké očakávania panujú na Balkáne, pokiaľ ide o túto stratégiu a my očakávame vašu aktívnu účasť pri realizácii tejto stratégie. La parola onorevole Forenza. E, kolegyňa Forenza. Ďakujem, pán predseda. Ja by som navrhla, aby sme opustili metaforu selfie riskujeme sa zamotať pritom v retorike. Navrhujem, aby sme opustili takéto narcistické gesto a pozreli sa do očí generácií, ktorú voláme Erasmus. A chceli by sme a je to teda generácia s najvyššou mierou nezamestnanosti, akú si Európa pamätá. Eh, Pozrime sa teraz za eh, každé z tých slov, ktoré ste spomenuli. Rast. Rast eh, to znamená Junckerov plán, flexibilita to znamená rešpekt všetkých zmluv a paktu stability, ako to tu zaznelo, alebo teda demokracia T-typu. Na Expo budú pracovať tisíce ľudí, ktorým nikto za to nezaplatí. To, to pre vás znamená? tisíce ľudí v Taliansku eh, manifestovali eh, vo všeobecnom eh, štrajku proti zhoršovaniu sociálnej situácie. Nemôžeme hovoriť o Európe bez toho, aby sme hypotetizovali o možnosti, že Grécko vystúpi z nášho európskeho systému. Slovo má pán Lomasúr. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda rady, ako Francúz sa vám chcem vám poďakovať za vašu účasť na historickej manifestácii v Paríži. Chcem sa vám poďakovať taktiež za citlivé a rozumné slova. Taktiež sa chcem poďakovať eh, Jean-Claudeovi Junckerovi za slova, ktoré vyjadril z hĺbky srdca. Eh, eh, dnes chcem povedať, že počas 6-mesačného obdobia ste urobili pre Európu niekoľko užitočných vecí. Sú to reformy, ktoré sa udeli Eh, ako v Taliansku eh, a ktorými sa mohli inšpirovať iné vlády, ako aj vláda našej krajiny. Na, za, na začiatku ste uviedli, aké máte ambície a podarilo sa vám ich splniť. Sú tu len dve, dva výsledky, ktoré sú dvojznačné. Rozpočet únie na rok 2015. Je tu však stále 25 miliárd nezaplatených faktúr, ktoré zabránia Európskej komisii, aby spustila novú politiku. A druhá vec je námorná kontrola v oblasti Stredozemného mora. My samozrejme vzývame e, výkonnosť a odvahu talianských námorníkov s operáciou Mare Nostrum. Triton nebol úspešný, ale mal menej peniazy a možno bude menej účinný pri záchrane stroskotancov poslancov. No a v týchto prípadoch e, boli zásadné problémy iba odsunuté na neskôr. Ďakujem, pán Lamasori. Sú tu pre vás dve modré karty. Chceli by ste mm, ich prijať. Nech sa páči. E, máte 30 sekúnd. Tí, ktorí ste položili otázky, nech sa páči. Pán Coburn. Uh, Nesúhlasili by ste s tým, že talianske predsedníctvo si zapamätáme len kvôli dvom veciam. Kolaps eura, prípadný výstup Grécka a Talianska z únie a potom samozrejme škandál LuxLeaks, ktoré potrápili toto predsedníctvo. E, predseda, čo z tohto bola otázka, prosím vás? Honorevole Moje, la parola povedali ste že talianske predsedníctvo vás inšpirovalo. Ehm, chcem sa spýtať či vás eh, inšpirovali aj európskej únie tie uh, klamstvá, ktoré vychádzajú na povrch, uh, ktoré súviseli s uh, talianskou politikou za posledné roky Expo. Tam sa veľmi odráža mafia a to, čo robí všelijaké všelijaké finančné podvody, miliónové podvody od Benátska až po Rím. Toto všetko vás inšpirovalo? Neuveriteľné. Ďakujem. Obom e, rečníkom by som povedal, že na rozdiel od nich ja nie som európsky federalista. Takže sa domnievam, že to, čo sa stalo v Grécku, v Luxembursku či v ďalších európskych krajinách počas týchto šiestich mesiacov nezáviselo od Európskej únie a nezáviselo od talianskeho predsedníctva, ale od tej ktorej dotknutej krajiny. A v rovnakom duchu by som povedal, vzhľadom na tie výtky, ktoré môžu zaznieť na adresu talianskej podniky, politiky, môžeme ich adresovať talianskému e, premiérovi, ktorý je tu prítomný. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že slova, s ktorými predseda Juncker dnes e, Eh, uzná tie dôležité rozhodnutia, eh, pred ktorými eh, bude stáť dnes kolegium, teda úprava týkajúca sa plán, investičného plánu a plán in, flexibility. To naozaj bolo inšpirované talianským predsedníctvom. Týmto by sme naozaj mali uzavrieť diskusiu o výsledkoch tohto predsedníctva. A iba provincionalizmus e, sa môže teda e, snažiť e, z nich ukrojiť. Sú to konkrétne a veľmi dôležité výsledky, ktoré zachádzajú nad rámec tých obvyklých jednotlivých výsledkov, ktoré sa spomínajú na konci každého predsedníctva v oznámení sa bude spomínať, že, že pravidla obsahujú flexibilitu. Problémom je, že tieto e, pravidlá e, v posledných rokoch neboli e, dostatočne uplatňované a to veľmi poškodilo nie samotným pravidlám, ale nášmu kontinentu. Toto sú teda dôležité výsledky, aj pokiaľ ide o metódu. Toto predsedníctvo veľmi trvalo naozaj na obnovenie politickej a parlamentnej kultúry v Európe. A e, Paríž nám ukázal, že Európa nie je len e, nejakou procedúrou. Ide tu naozaj o zrod e, európskej politiky, o jej obnovu a ja si myslím, že naozaj tomu môžeme ďakovať, že môžeme ďakovať aj talianskom predsedníctvu za to. Pán Gualtieri, je modrá kartička zo strany pána Bidotyho chcete na ňu zareagovať. Máte 30 e, sekúnd. Pripomínam, že modrá kartička, tento systém je tu na to, aby ste položili objasňujúce otázky e, poslancom, ktorí sa práve vyjadri. Nejde o to, aby ste e, tu vytvárali nejakú vlastnú polemiku alebo vlastný prejav v rámci tohto. Vy hovoríte o konkrétnych výsledkoch. Ja viem, že v Taliansku sa zvýšila zadlženosť, zvýšila sa nezamestnanosť, je tam väčší počet firiem, ktoré bankrotujú. Vy ste si prečítali tieto údaje? Vy rozprávate s občanmi, rozprávate sa s podnikateľmi. Tento optimizmus ktorý vyjadruje náš pán premiér, totiž to e, e sa nedá vnímať v Taliansku. Tam nie je ani stopa po tomto optimizme. Sú to pekné slova, ale e, e, v realite sa problémy v Taliansku nakopili počas talianského predsedníctva. Pán Gualtieri, máte slovo. Sme tu e, v národnej diskusii, no čo sa dá robiť. E, ja si myslím, že v Taliansku je zložitá situácia aj preto, že e, mnoho rokov tam robili vlád, robila vláda, nesprávne rozhodnutia vláda, ktorej súčasťou bola vaša strana. A teraz sa poprvýkrát nastavilo správne smerovanie E, samozrejme, e, keď e, o jednej začnete všetko meniť, tak nemôže sa všetko okamžite zmeniť k lepšiemu, ale nabehli sme na tie správne koľaje, dobre sa nastavili výhybky a teraz sa konkrétne nastavila aj zmena európskej politiky. Toto je skutočnosť, ktorú jednoducho musíme uznať a je to výnimočný politický úspech. Pán Federlej. <laughs> Ďakujem vám za slovo. Chcem sa tiež poďakovať pánu Rencovi za to, čo sa mu podarilo za uplynulých 6 mesiacov dosiahnuť. Naozaj ste si nastavili ambiciózny program e, v období, kedy finančná kríza ešte stále útočila na západný svet. Taktiež to bolo obdobie, kedy sme e, ustanovili nový parlament a komisiu. A ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na dva body, ktoré, ktoré ste mohli toho robiť viac konkrétne myslím teda talianské predsedníctvo. V prvom rade hovoríme o digitálnom jednotnom trhu. E, náš líder Guy Verhofstadt o tom už hovoril. No a druhá vec, to je najväčšia úloha, ktorú si musíme zaumeniť do budúcnosti. Rada znížila ambície, ktoré nastavil parlament. Ide tu o zelené hospodárstvo, ale dúfam, že sa e, nestane to, že sa zníži miera investícií. Je dôležité, aby nadchádzajúca legislatíva mohla riešiť tieto otázky, pretože to je dôležité ako pre biznis, tak aj pre občanov Európy. Pán Federli, je, je tu pre vás modrá karta. Chcete odpovedať? Pani Gradini, máte slovo. No, no, Gardini, Gradini. Gradini domnule președinte ați subliniat foarte bine ați spus că dumneavoastră constatați că komisia uh, a scăzut anumite. povedali ste že pokiaľ ide o životné eh, prostredie, že tam eh, komisia eh, bola sklamaním, ale myslím že sú aj ďalšie oblasti. Chcete zlepšiť program komisie? Chýbalo tlmočenie do taliančiny, spomína pán predseda. Ďakujem za otázku. Ja som samozrejme vždy za to, aby sme postupovali ale keď ide o zelenú politiku, pretože ja sa domnievam, že budúcnosť je práve v eh, ekologickom smerovaní, ktorá bude prínosná pre naše hospodárstvo, pre rast a mm, zamestnanosť. A ja Nehovorím o našej práci celkovo, hovorím o práci talianského predsedníctva a myslím si, že sme toho mohli dosiahnuť viac. E, e, avšak samozrejme beriem do úvahy aj to, že e, vznikol nový parlament, nová komisia, bol tu samozrejme devastujúci efekt hospodárskej krízy, ale stále si myslím, že sme toho mohli urobiť viac. Pani Gardini. Devo... Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že je zrejme, že napriek dobrej vôle, e, e, ktorú do toho e, vkladáme, pán predseda, nie vládne tu žiaden veľký entuziasmus. Boli by sme očakávali niečo konkrétnejšie. Aj my, Taliani, po mnohých rokoch v Európe sme si zvykli byť konkrétnejšími preto, a zvykli sme si, že tu budeme sa venovať koreňu veci. A Takže vypočuli sme si váš e, úvodný prejav s mnohými krásnymi slovami. E, vy ste nás e, tam manevrovali do Európy budúcnosti, ale dnes ide o to, ako tá budúcnosť má vyzerať a v tejto súvislosti sme tak trošku, to, to bolo tak trošku mimo, o čom ste hovorili mohli ste otvoriť karty teraz, aby sme mohli diskutovať medzi sebou. Na to nemáme až tak veľa príležitostí. Talianské predsedníctvo sa dnes skončí a tá bilancia nie je až tak entuziastická. Bol by sme očakávali niečo konkrétnejšie, niečo konkrétnejšie e, k otvoreným témam, na ktorých budeme ďalej pracovať, pretože sme presvedčení, že ide o dôležité témy pre našich spoluobčanov, ale boli by sme čakali niečo viac e, v oblasti ekonomiky, rozvoja. Spomenuli ste Medinu, Mnohé veci, ktoré sa však e, neskonkrétnili, ale nič ste nespomenuli o tom, ako e, sa venovať tým naliehavým otázkam, e, ktoré teraz pred nami stoja. Triton, ISIS, kde sa utekajú všetci teroristi z celého sveta. Sú tu veľké hrozby pre bezpečnosť, ide tu aj o pakt stability, Takže začali sme tu eh, s, eh, so všelijakými eh, metaforami už pred šiestimi mesiacmi. Ale máme tu stále toho chlapca, ktorý sa pozerá s očami zapichnutými na horizont a stále len čaká a čaká. Dúfajme, že od tých ďalších 6 mesiacov budeme niekde inde. Ďakujem. Tempi posso concedere al massimo una blu Maximálne jednu modnú, e, modrú kartičku už môžem teraz e, povoliť pre každé, za každého rečníka, pretože naozaj sme vo veľkom časovom e, skrze. Chcete zareagovať na modrú kartičku pani Breso, pani Gardiny? Nech sa páči, pani Breso, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa spýtať pani Gardiny my e, tu e, iba hovoríme, že našim základným cieľom bolo, aby sa Európa vrátila k rastu. A rastom sú investície. A teraz tu máme dva výsledky, nie len teda Junckerov plán, ale aj možnosť e, pomocou zelené, zlatého pravidla aktivovať investície priamo aj nepriamo a to je veľmi dôležité. Nemyslíte si, že toto e, sú naozaj konkrétne výsledky? Ostatní už spomenuli tiež ďalší, na to nemám čas ja tu teraz, ale ja to považujem za, naozaj, za naozaj veľmi konkrétne výsledky e, toho, e, čo sa nám podarilo za týchto krátkých 6 mesiacov a čo vám nevyšlo v minulosti za dlhý čas. Ja myslím si, že na tomto e, e, e, sa môžeme zhodnúť. Ako povedal predtým predseda Juncker, talianské predsedníctvo spolupracovalo a nebránilo na tejto ceste, ale bola to cesta, ktorú ktorá sa už nastolila pred talianským predsedníctvom na Dublinskom kongrese na jar minulého roka. Ale e, o čo konkrétne tu e, išlo? Nič sme sa e, konkrétneho nedozvedeli. Leichtfried. Kolega Leichtfried. Dank, Herr Präsident. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán premiér, vo veľmi pohnutom čase ste sa stali predsedom rady. E, naozaj e, vial silný vietor a keď veje silný vietor, e, poznám to, sú, sú dva typy ľudí, niektorí sa schovajú za mm, za múry a svojho domu a iní sa snažia dostať ďalej. Nie vždy to ide tak, ako e, si to želáme a žiada si to tvrdú prácu. A túto tvrdú prácu zo strany italianského predsedníctva som zažil. Bol som e, vedúcim vyjednávačom pre e, gigalinery, tie obrovské nákladiaky, ktoré majú križovať Európu. A dopracovali sme sa naozaj k rozumnému riešeniu, pri ktorom sú spokojní všetci. A to je veľmi dobré. A preto nechápem tých, tých eh, kolegov a tie kolegyne, ktorí eh, sa vôbec nepodielajú na tejto práci, ktorí sú vždy proti všetkému, ktorí sedia tam eh, vzadu, vpravo a potom sa stiažujú, že nič sa nepohne ďalej. To je naozaj neúprimné, milé kolegyne, kolegovia. Slovo má pani Wikström. Prezident Juncker, statsminister Renzi. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán Juncker, pán premiér, rada by som eh, pri tejto príležitosti poďakovala talianskému predsedníctvu za úžasne odvedenú prácu v jednotlivých eh, sektoroch, eh, ktorým sa venovala po udalostiach posledných dní vo Francúzsku. Sa zdá zbytočné diskutovať o otázkach ako napríklad made in a ja si myslím, že silou našej únie je to čeliť obrovským výzvam, ale aj venovať sa detailom. Ja som spravodajkyňou o právach na značku v Európe. Mesiace som spolupracovala eh, s expertmi a s diplomatmi aj z vašej strany, pán Renci. Chcem sa vám za to poďakovať, pretože som presvedčená, že práve vďaka týmto prípravným prácam sa nám podarí túto otázku vyriešiť. Európu občanov treba posilniť. V tejto chvíli sa posilňuje e, vo veľkej bolesti. Videli sme, že milióny osôb sa zhromaždili. Chcú hájiť e, slobodu prejavu, otvorenosť, transparentnosť. Ja si myslím, že základné práva sú základným kameňom Európy a je naozaj skutočne potrebné, aby sme oveľa väčšiu dôveru mali v to, čo robíme. Sí, gracias, señor presidente Ďakujem za slovo. Pán predseda, súhlasím s kolegami, ktorí sa vyjadrovali na tému práce talianského predsedníctva, pretože si myslím, že v oblasti hospodárstva sú tie výsledky uspokojivé, takže tiež im chcem dať talianskému predsedníctvu hold. Tieto opatrenia nám umožňujú opätovne sa naštartovať. Konkrétne Španielsko bolo v tejto oblasti úspešné. E, plán Juncker nám dáva nádej do budúcnosti, taktiež je tu otázka jednotného európskeho neba, to bolo úspešné. Pokiaľ ide o E, našu spoluprácu v zahraničí, tak e, musíme spomenúť e, krízu na Ukrajine. Teroristické útoky, ktoré sa uskutočnili za poslední, nám ukazujú, že je potrebné zabezpečiť priestor slobody, ale aj spravodlivosti a bezpečnosti. Preto je potrebné, aby sme sa zamerali na program PNR. To je priorita Aby sme zabezpečili slobodu, je potrebné zabezpečiť bezpečnosť. Bezpečnosť nie je základným právom, avšak je to právna podmienka, ktorá je základná na to, aby sme mohli naozaj dosiahnuť slobodu. Ďakujem, pani Sehnalová. Ďakujem za slovo, vážené kolegyne, kolegovia. Talianstvo, Taliansko sa ujalo predsedníctva počas výmeny európskych inštitúcií. Za posledných 6 mesiacov bol ustanovený nový parlament, zvolená nová komisia, nastúpili noví vedúci predstavitelia Európskej únie a predsedníctvo sa s neľahkým obdobím medzi dvoma e, cyklami vysporiadalo dôstojne, či už v rámci vlastných e, priorit, ale aj taktiež pokračovaní v nedokončenej práci. Ako spravodajkynia legislatívneho návrhu na zavedenie tiesňového e, volania e-call som mala príležitosť osobne spolupracovať so zastupcami talianského predsedníctva. Táto spolupráca bola konštruktívna Vďaka intenzívnemu nasadeniu talianských kolegov sa podarilo dosiahnuť zhodu medzi členskými štátmi a parlamentom a výsledkom je podpora návrhu, ktorý má pozitívny dopad na každodenný život občanov a posilňuje bezpečnosť na európskych eh, cestách. Túto príležitosť by som preto chcela využiť, aby som vám, pán predseda, pán premiér a vašim kolegom úprimne za vašu prácu poďakovala. Honorable Gabriel, la parola. Merci, Pani Gabriel, ďakujem za slovo, pán predseda. Pán premiér, pán predseda komisie, myslím si, že na záver predsedníctva vám môžeme pogratulovať k tomu, že sa vám podarilo eh, prejsť obdobím, eh, kedy sa vymenila komisia Chcela by som sa vrátiť k štyrom e, prioritám vášho predsedníctva. V prvom rade sa chcem vyjadriť, že je dobré, že sa podarilo dospieť k záverom na otázkach migračných tokov a taktiež kartumský proces a otázka e, afrického rohu. Potom je to väčšia synergia migračnej politiky a externej politiky je naozaj e, dôležitým prvkom, pretože to je správne smerovanie, pokiaľ ide o skutočnú migračnú politiku. Avšak som rezervovanejšia, pokiaľ ide o otázku operácie Triton, pretože tam neviem, či sa nám podarí dosiahnuť naozaj solidárnu politiku. Pokiaľ ide o otázku slobody a bezpečnosti a spravodlivosti, myslím si, že dvere šengenského priestoru sú stále zavreté pre Bulharsko a Rumunsko. Táto politická blokáda by však už nemala dlhšie trvať. Potom sme videli, čo sa stalo so South Streamom. Energetická politika v dnešnej dobe musí byť vnímaná ako e, nástroj regionálnej integrácie, ktorý umožní členským štátom, ako aj Bulharsku, aby nadalej podporovalo európsky proces tým, že sa otvoria e, e, vzájomné benefity pre krajiny juhu a východu Stredozemného mora Talianské predsedníctvo viedlo ministerskú konferenciu eh, s krajinami Euromedu, to bolo veľmi dôležité a je mi ľúto, že sa predsedníctvu nepodarilo postúpiť vo oblasti smernice Women on Board a dúfam, že v budúcnosti sa tá situácia zmení. Ďakujem. Pán Tarabella, pán eh, premiér Renzi, tak ako hovoril predseda Juncker, vám sa podarilo dospieť dohodu v otázke rozpočtu 2014-2015. Vieme, že sa snažíte e, uprednostniť rast, ale myslím si, že sú tu dva handicapy, obnova inštitúcií, e, nový parlament od 1. júna a novej komisie od 1. novembra. Toto, tomuto všetkému ste museli čeliť, čiže je jasné, že tým utrpela práca na právnych textoch Pokiaľ ide o druhý semester, tak tá práca je vždy problematická, pretože sú tu dva mesiace leta, čo je veľký handicap a ja by som chcel zvážiť, či by sme nemohli posunúť predsedníctvo na aby sa teraz začiatok predsedníctva posunul na 1. február a 1. august, aby sa tá, ten druhý semester vyhol tým dvom letným mesiacom, ktoré spomalujú prácu predsedníctva. Eh, eh, Pán pred, teda, Ja som poprvýkrát e, poslancom a keď tak počúvam túto diskusiu, na to bolo som dojem, že mnohé z tých vecí, ktoré zazneli po vašom prejave, by zazneli tak, či tak, nech by ste e, povedali alebo urobili počas talianského predsedníctva čokoľvek. A to mi je ľúto, e, robiť túto diskusiu deprimujúcou a e, Ehm, pritom mohli zaznieť naozaj nejaké legitímne kritické slova, ktoré by obohatili našu prácu. Ehm, investičný, e, investičný plán je, je jednoducho faktom a pozitívnym faktom. Bolo by horšie, keby sme ho nemali. Takže z tohto e, vychádzam veľmi skromne. A e, treba ešte spomenúť aj ďalšie veci. Plán, ktorý má dobré charakteristiky, ale aj také tienisté Napríklad e, e, e, uberá možnosť pre mnohé investície, ktoré by boli strategické, ale ktoré nemôžu generovať profit, napríklad v oblasti železníc. Takže ľudia, ktorí chcú konkrétne pracovať na nejakých problémoch, ľudia, ktorí chcú naozaj ísť do hĺbky, pri eh, eh, tomto veľkom pokuse eh, budovať Európu, aby sa i tu iba nediskutovalo, aby naozaj, aby sme tu rástli, tak by sa mali zaoberať takýmito vecami. Je pravdou, že toto plenum je často prázdne, ale veľmi často tí, ktorí je toto vyčítajú, tu naozaj pritomní nie sú. A tí, ktorí tu sú, chcú naozaj pracovať a študovať Náš návrh má naozaj veľmi e, dobré, jasné e, korene, e, ktoré boli teraz žiaľ Bohu atakované a nečakajme už na ďalšie signály. Pán poslanec Salíny zo strany pani Vali, tu je modrá kartička, chcete na ňu zareagovať? Nech sa páči. No, pán ďakujem za to, že ste mi udelili e, slovo po tretej modrej e, kartičke, ktorú ste e, možno nevideli. Chcel som sa spýtať pána Salinho, keďže vy ste nový ale ste súčasťou politickej skupiny, ktorá silne podporuje pakt stability a rastu to, čo nedosiahol predseda Renci e, e, napríklad v oblasti modifikovania paktu stability a rastu, bude potom udržateľné pre e, Talianov z fiskálneho pohľadu? Je to pre, podľa vás trvalo udržateľné? Pretože Taliani by mali vedieť, že v budúcich rokoch sa stanú chudobnejšími. Máte slovo. Pán ja som presvedčený o jednej veci. Bol som aj, e, e, pôsobil som v komunálnej politike, takže pak e, stability som zažil na vlastnej koži. Nie je pravdou, že by nám zamedzil existovať. Zamedzil existovať tomu, kto nemá alternatívne návrhy v verejnej správe. Dnes popoludní e, e, sa bude o tom diskutovať. My sme žiadali nie, aby e, sme sa nezabrali paktom stability, ale aby sa prepracoval. Takže vaše obavy sú tiež našimi ale my jednoducho konkrétne na tom pracujeme a robíme konkrétne návrhy. To je rozdiel medzi nami a vami predsedníctvo rozhoduje o tom, kto dostane modrú kartičku, keďže e, modrých kartičiek e, bolo naozaj veľa. E, rozhodol som sa e, tak, ako som sa rozhodol. Slovo má e, pán poslanec Danty. Ďakujem pán predseda, pán predseda rady, pán predseda Juncker. Talianské predsedníctvo, ktoré sa práve končí, predstavuje naozaj zmenu v politických prioritách Európy. Inteligentné, inteligentná flexibilita politika rastu sa stali skutočnosťou, stali sa aktuálnymi v európskej politike v oblasti Stredomoria, okrem talianských e, morí, nájdete aj lode iných európskych krajín. A toto e, naozaj zmenilo e, politický rámec a súvisí to nielen s voľbami v marci, ale naozaj s talianským predsedníctvom. My všetci by sme mali sa snažiť transformovať a ďalej posilňovať túto zmenu Ehm, treba byť eh, si naozaj eh, vedomejší eh, sociálnych skutočností, reálneho života. Dnešné dni nám ukázali, ako môžeme iba s viac Európou uspieť pri výzvach budúcnosti. Ehm, v nedelu sme my všetci videli európskych lídrov, ako zjednotenie spolu kráčajú a ide o to, aby sa tieto ich roky dnes pretavili do konkrétnych skutkov. E, nie je to cesta istá, ako hovoril pán Spinelli, ale je to cesta, ktorou treba ísť. Pán Zala. Vážení kolegovia, keď hodnotíme talianské predsedníctvo, nemali by sme zabúdať na to, že uplynulých 6 mesiacov bolo naozaj veľmi náročných z perspektívy zahraničnej politiky. Od ruskej agresivity na Ukrajine po e, islamského štátu v Iraku a Sýrie. Toto naozaj zásadne e, zmenilo európsku stratégiu a myslím si, že talianské predsedníctvo dostatočne dobre na to reagovalo. Máme to robustný balíček eh, vzhľadom na ruské zásadné porušovanie medzinárodného práva, čo je naozaj, myslím si, historický úspech našej spoločnej zahraničnej politiky. Na juhu EÚ viacero členských štátov vrátane EÚ sa spojilo proti ISIS a prinútilo ju stiahnuť sa. Taliansko taktiež zareagovalo na migračnú krízu v, v oblasti Stredozemného mora, operáciou Triton aj na južnej, aj na východnej hranici teraz je situácia stabilnejšia, než bola v lete. Vyhli sme sa najhorším scenárom a za to si talianské predsedníctvo zaslúži uznanie. Na 5 minút e, tu teraz budeme mať postup Catch the Eye. Je veľmi veľa žiadostí o slovo a tak e, udelím slovo iba tým, ktorí e, ako prví žiadali o slovo za svoju politickú skupinu. Ako prvá má slovo pán Jurek. Teda má slovo pán Jurek. Ďakujem, pani przewodniczący. Od včera... Ďakujem, pán predseda Včera aj dnes e, počas diskusí sme si vypočuli veľmi veľa pekných slov na tému európskej solidarity. Ale vo, keď potrebovali solidaritu naši rolníci, keď na nich upadlo ruské embargo, vtedy sa naša solidarita ukázala ako 10-percentná, keď si zoberieme do úvahy škálu pomoci. No a v situáciách, kedy členské krajiny, ktoré E, sa snažia testovať našu solidaritu na zemirovým spôsobom, tak musíme preukázať, že sme pripravení čeliť takýmto výzvam. A preto v budúcnosti, keď budeme bilancovať e, tento pol rok, musíme e, si byť istí, že sme pripravení pomáhať našim členským štátom záujmom našich občanov a taktiež, že budeme preukazovať lojalitu našim priateľom. Ďakujem. Pani Silvia Kosta. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Renci, myslím, že talianské predsedníctvo malo dôležitú politickú úlohu, pokiaľ išlo o zmenu legislatívy a revíziu stratégie Európa 2020 tak aby do centrálnej pozornosti a práce e, e, prešla e, politika investícií, ktorú potvrdil predseda Juncker rozširovanie e, flexibility je to dôležité, ale veľmi dôležité je aj prepojenie e, e, vizuálnej témy, vzdelávania, kultúry. Toto je veľmi dôležitá práca pre toto predsedníctvo a ja som pracovala vo výbore pre kultúru, takže viem veľmi dobre, koľko sa toho udialo v tejto sfére. Veľa, sa, veľa práce sa odviedlo počas talianského predsedníctva a vzdelávanie bude jednou z piatich e, priorít e, investičného plánu a myslím, toto si zasluhuje veľmi veľkú pozornosť. A e, vzdelávanie a podnikateľstvo spolu súvisia, pokiaľ ide teda o podporu zamestnanosti a treba aj investovať do európskeho kultúrneho eh, dedičstva. Eh, ide o príležitosť nielen pracovnú, ale aj väčšiu príležitosť pre kultúrny eh, turizmus, ktorý podporí ekonomický rast. Je dôležité, že toto sa stalo tiež súčasťou revidovanej stratégie Európa 2020. Za toto ďakujem predsedníctvu. Ďakujem pekne, pán predseda Príjemný dobrý deň všetkým. Veľa sme e, si tu dnes vypočuli o otázke identity. E, európska identita. Je tu európsky sociálny model, opierajúci sa európsky sociálny dialog a model tarifného vyjednávania, kde e, sú vzťahy medzi sociálnymi partnermi vyrovnané. Avšak počas talianského predsedníctva sme opätovne zažili plány reforiem, ktoré by e, narušili dôležité sociálne štruktúry a sociálnu ochranu. Ehm, nepracovalo sa e, toľko na tom, aby e, došlo k rozmachu v oblasti ekonomiky. My sme však veľmi dúfali v Junckerov e, plán. Hovorilo sa to o programe, hovorilo sa to o Ulyssese, ale v histórii poznáme aj Penelope, ktorá svoju sieť stále rozširuje, rozširuje. A my teraz e, robíme pravý opak. E, odburávame to, čo už bolo dosiahnuté a tým pádom by sa mohla stratiť e, časť európskej integrity. Ani Syrizo nechceme zmeniť. Teda dúfam, že sa Syrizo nič nezmení. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Renci, dnes sme si vypočuli surrealistický e, prejav surrealistickej e, situácii. Vy ste hovorili o Európe, ktorá zmenila e, smerovanie. Hovorili ste o možnosti rastu, o európskej vízii. Aká vízia, aký zmen, aká zmena, pán predseda? naozaj sa tu budú strácať len ďalšie miliardy. Je tu vízia trojky ďalej klamať európskych občanov. Opäť e, ste zabudli e, navrhnúť minimálny e, príjem, garantovať minimálny príjem občanom Európskej únie. Nezaoberali ste sa sociálnou stránkou. Vaša vízia je tou, ktorá zničila moju generáciu v Taliansku aj v iných európskych krajinách. Je tam neuveriteľne vysoká nezamestnanosť medzi mladými. Mladí ľudia na juhu Európy eh, je naozaj v zložitej situácii. Obrali ste nás o eh, naše eh, sny ale my sme tu, aby sme bojovali spolu s ďalšími národmi, aby sa tu nevytvoril múr medzi juhom a severom, múr, ktorý by bol nesociálny, pretože Ehm, mnohí nemajú teraz e, potrebu e, e, nás si vypočúvať, ale potrebujú naozaj odvahu, potrebujú, aby sa konečne začalo niečo meniť a aby sa konalo. La parola l'onorevole Borghezio. Slovo má pán Borghezio. Ďakujem, pán predseda. A predseda Renci e, e, veľa toho sluboval pre malé a stredné podniky, zasadzoval sa áno, ale e, zasadzoval sa o záchranu firmy svojho otca s verejnými peniazmi a pritom ostatní naozaj zápasia o život a snažia sa, aby nemuseli prepustiť svojich zamestnancov a zbankrotovať. V našej krajine máme veľmi veľa malých a stredných podnikov, ktorí chcú zachrániť svoje firmy. E, pán predseda Renci, on e, ostáva e, teda premiérom Talianska, prosím, ale už nezavádzajte ďalej ľudia, začnite, začnite naozaj vážne pracovať na záchrane pracovných miest. Naozaj je veľmi vážnym problémom nezamestnanosť mládeže, že Urobte pre, aj pre ostatných to, čo ste urobili pre e, firmu svojho otca, ktorá mala zbankrotovať, keby nebola firmou otca e, talianského premiéra. Ora, per la replica, la parola a teraz v mene rády e, udelím slovo e, predsedovi Matovi Rencimu, aby zareagoval. Ďakujem, pán predseda Tajani Sú tri veľké otázky teraz, e, okolo sa krúči naša diskusia. Prvou je, bilán, je rozpočet z technického pohľadu. Ja som veľmi vďačný členom Európskeho parlamentu za to, že zdôraznili otázky, ktoré som ja Eh, ako prvý eh, nespomenul tak eh, dôkladne, pretože som odkázal na dokument, ktorý popisuje do detajlov to, čo robilo talianské predsedníctvo ale je tam veľa pozitívnych otázok, ktorým sme sa venovali počas nášho predsedníctva. Ehm, Veľa vecí toho zišlo, e, vyvstalo aj tuto od vás, nielen od talianského predsedníctva, to hovorím oprímne. A potom tam je aj veľa nepozitívnych vecí. My sme e, e, neukončili otázku Made in. Je to téma, na ktorej budeme ďalej pracovať. Určite predstavuje ochrana označenia pôvodu niečo dôležité. Takisto aj v telekomunikačnej oblasti tu máme dôležité témy Ehm, mnohokrát sme sa stretli, 11 krát sa stretli pracovné e, skupiny e, vo veľmi zložitých e, diskusiách. Takisto sa aj diskutovalo na neformálnej rade ministrov v Miláne na túto tému. Navrhli sme dva návrhy. Z časti sa tu dospelo k ďalšiemu postupu, nie však pri roamingu, ale iba pri, net, pri sieťovej neutralite. E, takže bez pochyby je tu aj veľa aspektov, ktoré e, kde sa neukončili veci tak, ako sme si to e, želali ale pri našej diskusii o výsledkoch predsedníctva sme sa zaoberali tými otázkami, ktoré nás veľmi zasiahli a ktoré budú mať veľký vplyv. A ide, to naozaj, ide tu naozaj o objektívne, konkrétne výsledky. Často sa to e, e, e, deje. Prežitosť konca predstavenia nejakej krajiny je aj príležitosťou pre politickú diskusiu vnútroštátnej povahy. Aj teda v tomto prípade tomu tak bolo. V Taliansku sa teda stredali politické vlády s technickými vládami. Ja ale považujem naozaj za zvláštne, že európsky poslanci, ktorí e, e, zastupujú Taliansko, takto e, e, vymenovávajú e, do najmenších podrobností všetky možné negatívne body týkajúce sa Talianska. A to hovorím pred vami, pán predseda, aj keď teda pochádzame z odlišných politických rodín. Napríklad pán Malteze, ktorý to už nie je, hovoril, že Taliansko má eh, tretí eh, najväčší, tretí najväčší dlh na svete, áno, 2 eh, triliardy eur, ale ale najvyššiu mieru súkromného, súkromných úspor, a to sú 4 triliardy. triliardy. A teda spomenuli ste napríklad, že talianské rodiny sú chudobnejšie, ale v čase krízy talianské rodiny zaznamenali rast svojich úspor z 3,5 triliard eur na 3,9 medzi rokmi 2012 a 2014. Prečo k tomu došlo? Pretože talianské hospodárstvo eh, Prepačte, eh, prepačte, dúfam, že mi prepačte v Európskom parlamente, že reagujem aj na vnútroštátne eh, politické témy pretože posolstva, ktoré prichádzajú, sú posolstva, e, ktoré sa netýkajú iba teda šetrenia, to je filozoficko-kultúrna diskusia, e, ktorú by sme mohli viesť dlho, ale uh, uh, išlo aj o strach z budúcnosti. Takže máme tu paradox, že v týchto mesiacoch Taliansko zaznamenalo zvýšenie sa svojich úspor a rodiny teda paradoxne bohatnú, pretože sa boja, majú strach je veľmi ťažké, veľmi zložité presvedčiť vás o realite, ale realita postupne e, tu vyvstáva. A e, zástupcom e, Hnutia piatich hviezd by som chcel povedať, keď spomínali problémy veľkej korupcie v Taliansku. Nuž, e, v roku 2014 práve talianský parlament na návrh vlády a prosím, zvážte to, uvedomte si to, jednomyselne prijal návrh vlády aby Rafael Cantone začal e, viesť e, e, antikorupčný boj, ktorý umožnil, aby sa aby Expo mohlo ukončiť tú fázu ilegality, aby sa veci otvorili, zviditeľnili a aby sme tu mali legislatívu, ktorá je v Európe nevýdaná je ťažké e, zdôrazňovať pozitívne aspekty svojej vlastnej krajiny, ak e, Európsku tribúnu vnímate ako tribúnu, kde e, chodíte hovoriť o nás škardými slovami. A to, toto je v súvislosti k tomu, s tým, čo povedal pán Salvini. Myslím si, že bolo dôležité zdôrazniť zložitosť aj bolesť, ktorú pociťujú e, občania, keď vidia, že e, e, plénum je prázdne, prázdne. A ja som veľmi rád, že pán poslanec Salvini našiel svoje miesto tu v pléne, keďže je tak veľa v Taliansku a ani som necestuje. Pán Salvini veľmi sa zasadzuje v národnom talianskom boji ja to teda rešpektujem. A kde budete o 3-4 roky? Bude potom jednoduché eh, spýtať sa ho, eh, spýtajte, spýtajte sa teda Salviniho, čo urobil pre Európu za eh, ten čas, čo mohol rozhodovať o jej dianí. A dnešný deň politická skupina, ktorá predstavuje model pána eh, Salviniho, navrhla napríklad eh, prerušenie šengenskej eh, dohody. To je cieľ, ktorú pani poslankyňa Marine Le Pen navrhla nie tu v plene, ale na tlačovej konferencii. Chcel by som citovať, čo povedal minister vnútra Talianska, ktorý pochádza z tej istej strany Liga Severu ako pán Salvini. Prerušiť Schengen to by znamenalo koniec Európy. E, pán Maroni vtedy povedal, e, Taliansko, e, myslím, by malo byť úplne proti uzatvoreniu šengenského priestoru. Táto dohoda toto eh, eh, to, to sú slova eh, pán Salvini, niekoho, kto prináleží vašej politickej skupiny. A toto jasne ukazuje niečo veľmi jednoduché, že je tu neuveriteľná vzdialenosť medzi demagógiou a realitou. Je tu šialená, šialený rozdiel medzi tými, ktorí Prosím, e, rešpektujte e, e, ticho v aule medzi tými, ktorí chcú vytvoriť entuziasmus a tí, ktorí chcú navodzovať iba atmosféru strachu. A dovolte mi, pán predseda, toto je aj môj záverečný bod dnes. Eh, dnes eh, v Taliansku tu máme derby, derby medzi tými, ktorí vidia ťažkosti, ale postavia sa na nohy a snažia sa ich riešiť a snažia sa predstaviť si pre našu krajinu veľkú budúcnosť, aspoň takú veľkú, aká je veľká naša minulosť. A potom sú tam ešte tí, ktorí, keď sa pozerajú na ťažkosti, jednoducho eh, podrobia sa, podľahnú strachu a ťažkostiam a toto je posolstvo, ktoré je možno pohodlné pre zbieranie voličských hlasov. Vidím, že to ani nie sú zastupcovia UKIPu, ktorí predtým e, e, e, kričali. Ja zastupujem stranu, ktorá v Európe dostala najviac hlasov, jeden, vyše 11 miliónov E, takže my nepovažujeme tých, ktorí hlasujú za nevzdelaných, e, za ne, po, považujeme za tých, tých, ktorí negujú skutočnosti. Je dôležité, aby sme vyšli z e, krízy, nie aby sme sa pritom opierali o strach a rátali s neúspechom, ale takže si predstavíme, že jediná možnosť pre naše deti je, aby Európa nebola iba miestom nejakých e, spomienok e, a fráz, ktoré zazneli, ale Európa môže mať zmysel iba vtedy, ak sa nám e, podarí do centra nášho úsilia dať ľudí, ktorí veria v budúcnosť, ktorí nemajú strach a neob, neboja sa pozrieť, pozrieť sa na to, čo sa deje vo svete, iba na, to, na, na niečo, čo vyvoláva strach. Ja dúfam, že to bude naše spoločné presvedčenie. E, e, som presvedčený, že Európa je väčšia, je väčšia než strach a hrozby, je väčšia, pretože má veľké e, hodnoty. A toto je rozdiel medzi nami a tými, ktorí chcú žiť ako takíto necnostní nevzdelanci. A na ktorej strane budeme, to záleží od každého z nás. Ide o našu budúcnosť, Eh, budúcnosť, eh, kde, eh, ktorú, ktorú si zvolíme a ktorou cestou sa teda vydá Európa a vydá sa aj Taliansko. Ďakujem. Grazie, grazie, signor... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem talianskému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonalo počas týchto mesiacov všetko dobré. Želám Taliansku, krajine, eh, ktorej, som, ktorej mám byť eh, tú čest, eh, ktorej mám tú čest byť teda štátnym príslušníkom. A teraz udelujem slovo predsedu Európskej komisie, Žanovi Kladovi Junckerovi. Pán predseda, na záver diskusie by som ešte raz chcel vzdať hold naozaj kvalitnej práci talianskej vlády a talianskému predsedníctvu a môjmu priateľovi Mateovi. Nechcem už predlžovať túto diskusiu v rámci talianských zástupcov. Sme na pôde Európskeho parlamentu. No a keďže sa nechcem pliesť do politiky inej krajiny, tak tým pádom sa vzdávam slova. Ďakujem predsedovi Junckerovi Diskusia je ukončená.